vypracovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končím rozpravu. Bolo predložených 6 návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať teraz. Dovolte mi, aby som vám však e, v tejto chvíli oznámil. Máte niečo v rokovacom poriadku? Kto sa hlasil slovo? Nech sa páči, pán kolega. Pán Silvestris. Prepačte, ja by som mal jednu požiadavku, pán predseda. Mohli by sme hlasovať o troch uzneseniach eh, elektronickým spôsobom? Môžeme tak hlasovať? Pán kolega, no lehota na takúto požiadavku uplynula dnes ráno. Máme jedno jediné menovité hlasovanie. Ešte vám oznamujem, že som od komisie dostal návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rády o opatreniach k európskemu vnútornému trhu elektronickej komunikácie, aby sme dosiahli e, prepojený e, európsky kontinent na pozmenenie e, príslušnej smernice a nariadení. Toto som dostala od komisie a tieto dokumenty pôjdu do výboru ITRE ako gestorského, výbor pre kultúru, výbor pre práva a výbor pre e, občianske slobody, výbor IMKO, výbor REGI a tak ďalej. Toto budú e, poradné výbory. A teraz môžeme ísť hlasovať. Es kommt zunächst die Abstimmung. Najskôr budeme hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k situácii v Kongu, v Demokratickej republike Kongo. Máme spoločný návrh uznesenia, najskôr odsek 6, pôvodný text, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh textu ako celok, kto je za, kto proti, kto sa zdržal Čiže prijaté jednomyselne, ak som to dobre videl teraz, budeme hlasovať o šestich návrhoch uznesenia k Stredoafrickej republike. Najskôr spoločné uznesenie šiestich skupín ako celok, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Aj toto sme jednomyselne schválili. No a ako posledné uznesenie k situácii v Bahrajne tam máme 6 návrhov uznesenia. Najskôr hlasujeme o tom spoločnom štyroch skupín. Čiže ako celok, menovité hlasovanie, poprosím hlasujte. Už ste hlasovali všetci? Takže koniec hlasovania. tiež jednomyselne s výnimkou 7, ktorí sa zdržali. Zápisnica sa toho snutia bude k dispozícii na schváležičkom ďalšieho pléna. Ak nemá nikto žiadne namietky, uznesenia z dneška budú okamžite zaslané príslušným adresátom. Týmto odročujem toto plné sednutie. Želám všetkým kolegom šťastnú cestu domov.